Ladies and gentlemen, please take your seats comfortable and we will start. Radi by sme začali. Prosím, aby ste sa pousádzali. Chcel by som zahájiť konferenciu pred, predsedov, ktoré sú, ktorá je otvorená účasti všetkým poslancom a poslankyniam Európskeho parlamentu. Dear colleagues, can I ask you to take a seat? Dámy a páni, prosím, aby ste sa pousádzali. Tým, týmto otváram zasadnutie konferencie predsedov, ktorá je otvorená všetkým poslancom. E, srdečne vítam pána Van Rompuy, ktorý je predsedom e, Európskej rady a zároveň e, vítam aj pána Ševčoviča, ktorý je podpredsedom Európskej komisie. Niekto sa hlási? Máte faktickú poznámku? Pán Alvaro, ďakujem. Ja mám otázku e, s požiadavkou o informácie. Preto, prečo ste zvolili práve formát konferencie e, predsedov na diskusie s pánom Van Rompuyom, pretože predtým to vždy bolo vo formáte plenárneho zasadnutia. Mohli by ste nám vysvetliť, pán predseda EP, prečo ste zvolili tento formát? Áno, rád vám zodpoviem. E, zvolili sme si tento formát pre rozpravu s pánom e, Rompujom, pretože takýto formát sa e, veľmi e, bezproblémovo zvolal bezprostredne po Európskom samite, ktorý sa konal 4 februára. To znamená, v, pokiaľ by sme boli čakali až na plenárne zasadnutie, tak museli by sme ešte čakať a skutočne máme skúsenosť z minulosti, že až po troch týždňoch od dňa konania sa e, e, Európskej rady e, sme boli zabrifovaní. Súčasná situácia je však bohatá na udalosti, preto sme chceli čo najskôr si vypočuť priamo od zdroja e, výstupy z Európskej rady. Teda 4. sa konala táto rada a dnes máme možnosť sa e, o tom sa s tým oboznámiť. V rámci súčas, e, súčasného formátu, ktorý tu máme, konferenciu predsedov, bude aj spontánna rozpráva. A ja mám faktickú poznámku. Prečo tu nie je prečo tu nie sú zástupcovia maďarského predsedníctva rady? is an uh, uh, answer as usual because it is Dám vám štandardnú odpoveď, pretože tu bude prezentovaná správa e, e, predsedu Európskej rady. V minulosti, keď bola podávaná takáto správa, e, tak predsedníctvo rady, predsedajúca krajina rady sa nezúčastnila takého zasadnutia. Nie je dobré e, zmiešavať, tak povediať, jablká a hrušky. E, ten, tentokrát na dnešnom zasadnutí nám odprezentuje správu z Európskeho samitu e, sám pán predseda Európskej rady. Ďakujem. Sú ďalšie otázky? Áno. Áno, pán predseda, my sme teda diskutovali. Keď sme diskutovali o príprave Európskej rady 2. februára po obede, mali sme dva body na programe schôdze rady. Išlo o energetiku a takisto o inovácie. Predseda Európskej rady, ak som dobre eh, si prečítal eh, ten list, eh, ten istý deň 2. februára napísal predstaviteľom štátov, aby dodal ešte na program takisto aj všeobecnú situáciu v oblasti hospodárstva. Myslím, že to je ten kľúčový moment, tá kľúčová otázka, však náš parlament nebol vôbec o tom informovaný, o tomto bode, ktorý bol dodaný na program schôdze a teda sa pýtam, ako môžeme politicky diskutovať o príprave Európskej rady, keď sú tu takéto podmienky, že nie sme oboznamení s programom rady a s bodami, o ktorým sa bude diskutovať. E, keby sme boli informovaní o tomto pozmenení rady, myslím si, že vo všeobecnosti by som chcel teraz navrhnúť, či rada nemôže prísť spolu s nami pripravovať program schôdze rady. Dámy a páni, prosím, aby ste prestali s týmito intervenciami. Máte pred sebou predsedu Európskej rady. Musíte, môžete sa ho pýtať čokoľvek. Bude priestor na rozpravu. Vy ste poslanci Európskeho parlamentu. Môžete klásť predsedovi Európskej rady ľubovoľnú otázku. Takže prosím, aby ste zachovali e, formát a týmto odovzdávam slovo pánovi Fan Rompujovi. Je mi potešením e, e, byť tu s vami a vrátiť sa vlastne do, e, do toho štandardného postupu, kedy odprezentujeme právo na pôde EP výstupy z Európskeho samitu. Vieme, že v ostatnom prípade to bolo až tri týždne po konaní Európskeho samitu. Bolo to prezentované na plenárnom zasadnutí EP. Dnes je tomu trošku inak, ale som veľmi rád, že sa to podarilo na dnes zorganizovať, e, tak povediac bezprostredne po Európskom samite. Začnem témou, ktorá je zrejme najpalčivejšia, a to je téma Egypta je e, prirodzené, že aj Európska rada sa zaoberala touto témou, e, reagujúc na udalosti v Káhire a iných egyptských mestách. Takisto sme prijali politickú deklaráciu týkajúce sa Egyptu a celého regiónu. História sa jednoducho vyvíja. E, očakáva sa vývoj, ale ten vývaj nebol žiaduci. Stabilita v tomto regióne nebola udržateľná ľud sa domáha e, spravodlivosti, slobody a demokracie. My e, my odsudzujeme zastrašovanie a násilie. Takto je to formulované v vyhlásení Európskej rady. E, treba reagovať na požiadavky egyptského ľudu ústretovo a nie represívne. My e, sme pripravení poskytnúť plnú podporu EÚ demokratické premene s plným uznávaním pluralizmu a ľudských práv a demokracií, tak chceme podporovať tie krajiny v tomto regióne, ktoré presadzujú politickú a ekonomickú reformu. Požiadali sme vysokú predstaviteľku, aby tlmočila toto posolstvo pri nadchádzajúcej návšteve Egypta a Tuniska a aby e, odovzdala posolstvo, že Európa chce podporiť demokraciu a transformačný proces. E, skutočne celý e, rad prehlásení sa koncipovalo v rámci EÚ, ale všetky mali spoločný menovateľ, ak nie totožný. Je to boj za slobodu a fundamentálnu reformu celého politického systému. Tento toto posolstvo bolo konsolidované vo deklarácii Európskej rady, ktorá bola prijatá. Ak dovolíte, teraz prejdem na jednotlivé dielčie témy, ktorým sme sa venovali. Na základe mojej vlastnej iniciatívy sme prebrali dva témy, ktoré sú veľmi dlhé z hľadiska strednodobého a dlhodobého vývoja e, európskeho hospodárstva, aby, nám, mm, aby sme dokázali vybrdnúť z bezprostrednej krízy a postaviť sa dlhodobým výzvam. Tie dve témy sú inovácia a energetika. Obidve eh, tieto témy sú kľúčom k rastu a prosperite. Je to dôležité z hľadiska stratégie Európa 2020. V obidvoch témach sme vyslovili silný strategický impuls, eh, formulovali sme konkrétne úlohy a termíny. Plne funkčný energetický trh, ktorý prepája eh, siete elektrické a plynárenské, to je kľúčový E, e, smer. Skutočne stále sme pozadu v otázke energetickej účinnosti. a hovoríme o 20-percentnom cieli v horizonte 2020, čo sa týka výskumu a vývoja, ak sa porovnáme s USA, porovnáme s Čínou, sme rozhodne pozadu. Komisia predloží Európskej rade správu o dosiahnutom pokroku reagujúc na rozhodnutia, ktoré sme prijali minulý týždeň, ja by som chcel poukázať na to, že spolupráca s komisiou bola doposiaľ veľmi dobrá a podpredseda komisie, eh, pán Ševčovič, vám priblíži bližšie rozhodnutia v oblasti energetiky a inovácií. Európska rada hovorila aj o eh, ekonomických vyhliadkách európska ekonomika sa skutočne pozdvihla a vzťahuje sa to aj na krajiny eurozóny. E, e, Rozpetia tzv. spredy sú oveľa e, lepšie na tom, než tomu bolo povedzme pred mesiacom. To je reakcia na opatrenia, ktoré sme spoločne prijali, ktoré prijali jednotlivé vlády ale e, uvedomujeme si, že naša práca zďaleka nekončí. Nemôžeme zaspať na pavrínoch. Musíme vziať si ponaučenie z tej krízy. Je potrebné e, e, formulovať a prijať komplexný balík v marci. Ja by som vám chcel uviezť hlavné prvky tohto balíka. Poprvé, silné hospodárske riadenie na základe výstupov hospodárskeho riadenia pracovnej skupiny. Tu je aj téma, ktorou sa teraz zaoberá Európsky parlament. Po druhé, konkrétne návrhy ohľadom posilnenia existujúceho eurovalu, aby sme zabezpečili e, dostatočnú efektívnosť a dostatočnú mieru podpory. Po tretie, e, e, finálne rozhodnutie ohľadom úpravy Lisabonskej zmluvy kde, má byť, e, kde majú byť zakotvené aj e, určité nové operatívne prvky. Verím, že sa to podarili zvlá, e, zvládnuť pred 24. 25. marcom, keď bude ďalšie zasadnutie rady. Po štvrté, sledovať vývoj v Grécku a Írsku. Po piaté, implementácia opatrení e, zameraných na rastový potenciál v eurozóne a po šiesté uplatňovať tzv. stres test, aby sme predišli a sanovali slabé miesta. Vo všetkých týchto bodoch, bodoch sme naformulovali mandáty a stanovili termíny naplnenie úloh 24. a 25. marca Európska rada schválí celkový balík. E, hlavy štátov e, e, eurozóny rokovali o tom, ako dosiahnuť väčšiu mieru konvergencie, ako chcú zblížiť národné politiky zvýšiť konkurencieschopnosť. Namiesto toho, aby sa zaoberali len tým výstupom, povedzme, koncoročný deficit, treba sa pozerať aj na vstupy. To je čosi nové. Spoločná mena zda si žiada väčšiu mieru spoločných politík štáty e, eurozóny e, vlastne potrebujú e, plnej miere e, pojať všetko, čo vyplýva z novokoncipovaného dohľadu v rámci eurozóny. Naše politické odhodlanie musí byť pretavené do praktickej podoby. A v akých oblastiach, aké formáty, aké limity z tohto titulu e, e, mi bol udelený e, mandát, aby som konzultoval všetky hlavy štátov a vlády štátov eurozóny o tom, aký vývoj nastal medzi dnešným dňom a marcom. Samozrejme, to bude realizované v úzkej spolupráci s predsedom komisie. Takisto chceme zaangažovať aj tie členské štáty EÚ, ktorí nie sú v eurozóne. S nimi sa to bude prerokovávať v polovici marca srdca. Zatiaľ neboli predložené žiadne konkrétne návrhy v tomto kontexte na eh, ostatnom Európskom samite. Ak hovoríme o koordinácii ekonomickej politiky, nehovorí o jednotnosti týchto politik, ide o to, aby sme všetci ťahali tým istým smerom. Som presvedčený o tom, že dosiahneme väčšiu mieru dohody e, počas nadchádzajúcich týždňov do e, ďalšieho zasadnutia Európskeho samitu. E, euro je silná mena, ktorá, ktorej hodnota je vyššia na začiatku. Inflačná miera eura je nižšia ako 2% a skutočne prínos eura sa odrazil aj v salde bežného účtu, ktoré e, zotrváva na veľmi priaznivej úrovni. Rozhodnutie, ktoré sa príjme na marcovom e, samite, bude veľmi dôležitým krokom v smere, ktorý som načrtol. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda Maroš Ševčovič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ctený predseda Európskej rady, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Predovšetkým by som rád odprezentoval ako ľúto je pánu predsedovi Barosovi, že nemohol prísť dnes na túto diskusiu. Má návštevu, ktorá bola nadlho naplánovaná. Sú to šéfovia vlád. Nedalo sa to odložiť. Budem sa snažiť čo najlepšie odprezentovať vám stanoviska Európskej rady zo samitu, ktorý sa konal dnes minulý piatok. Snemovni chcem predložiť zásadné veci, o ktorých sme hovorili pre európsku ekonomiku, energetická inovatívnosť, ktorá bola súčasťou pôvodnej programu, ale aj ekonomické hospodárske riadenie. Toto sú veci, z ktorých môže e, vyvstať znovu oživenie ekonomiky, nové pracovné miesta. Minulý týždeň Európska rada prijala e, také opatrenia, kde sa stanovali už aj lehoty pre energetiku a inovatívnosť. Tieto rozhodnutia zapadli do širšieho kontextu intenzívnej práce na budúcom hospodárskom riadení. Ako viete, komisia poprvý raz kedykoľvek odprezentovala Európsky semester. E, pracujeme spolu v súčinnosti s vami na legislatívnom balíčku aj s radou o hospodárskom riadení a o permanentnom stabilizačnom mechanizme. Nie je ani tieň pochýb o tom, že Európska únia chce ďalej posunúť hospodárske riadenie, e, najmä, ale nie len v eurozóne, posunúť konkurencieschopnosť a spravodlivosť s pozitívnym dopadom na rast a rozvoj pracovných miest. Európske inštitúcie sú odhodlané dosiahnuť tento spoločný cieľ. Je mimoriadne pozitívne, že členské štáty sa odhodlali na takúto komplexnú agendu a že uznávajú konvergenciu v našich hospodárskych politikách, ktorá je o to nevyhnutnejšia, o čo nevyhnutnejšie dosiahnuť vyššiu úroveň konkurencieschopnosti. Budem hovoriť o legislatívnom balíčku týkajúcom sa hospodárskeho riadenia. Európska rada sa obratila na ECOFIN a zhodli sa na všeobecnom prístupe už spoločnom prístupe už k marci. Tento záväzok e, predložili i parlamentu a napokon koncom júna sme sa všetci zhodli. Komisia dúfa, že rada bude otvorená názorom parlamentu a že názory parlamentu budú pre nej istým referenčným rámcom pre budovanie konsenzu a takisto bude spolupracovať s pracovnou skupinou Task Force, ktorú e, etabloval Herman van Rompuy. Keďže aj vy, aj my môžeme navrhovať legislatívu, naša súčinnosť je zásadná pre napredovanie. Jedna z iniciatív zákonodarných, e, jedna je iniciatíva navrhovania zákonov, druhá je iniciatíva schvaľovania a myslím si, že tieto priority pre štrukturálnu reformu a fiskálnu konsolidáciu sa istým spôsobom spájajú v tejto našej práci. Priority sa dajú aplikovať nielen na program stability a konvergencie, ale aj na programy národných reform. Štrukturálne reformy, ktoré zahrňajú fiskálnu konsolidáciu, treba vnímať v širšom kontexte stratégie Európskej únie do roku 2020 a takisto s opatreniami na posilnenie zamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, so zlepšením vzdelávacieho systému, so pretvorením ekonomiky na tzv. zelenú ekonomiku, ekologickú ekonomiku a ďalšie veci. Európsky semester znamená, že spolu s ďalšími iniciatívami by Európa mala nastúpiť na dráhu trvalo udržateľného rastu. Ďalšie kroky, napríklad úzka hospodárska spolupráca v eurozóne, zvýšenie konkurencieschopnosti a konvergencie sú zahrnuté v týchto našich cieľoch a všetky politiky sú skoordinované v tomto duchu. Takto komisia vedie závery rady k svojmu širšiemu záveru a ďalšie etapy eh, na tieto budú prizývané jednotlivé členské štáty EÚ v v súčinnosti, s ktorými budeme hospodársky koordinovať veci tak, aby sme boli v súlade so zmluvou, inými základnou zmluvou, základnými zmluvami Európskej únie. Spolu s ostatnými inštitúciami sa budeme snažiť o vytvorenie jednotného trhu, a to i v súčinnosti s krajinami, ktoré neprijali jednotnú menu, ale chcem byť e, celkom, chcem hovoriť celkom otvorene, žiadne právomoci e, sa nestiahli o nič sa nezmenšili právomoci Európskej únie. Hospodárska koordinácia má za úlohu dosiahnuť konkurencieschopnosť a konvergenciu. Ak budeme úzko spolupracovať a zabezpečíme plnú kompatibilitu so základnými zmluvami, e, budeme na tej správnej koleji. Ako pán predseda Barozo povedal minulý týždeň, sme si istí, že práve tá práve základná zmluva je tým inštrumentom, ktorá nám pomôže čoraz bližšie sa približovať hospodárskému riadeniu predseda Európskej rady, pán Van Rompuy, spolupracuje s predsedom Európskej komisie, aby pripravili Európsku radu na marec. Komisia víta záväzok posunúť sa za hranice toho, čo už máme na stole a ešte zvýšiť rýchlosť, aby sme naozaj nastolili konkurencieschopnosť v Európe. Nachádzame spôsoby, ako to dosiahnuť v rámci zmluvného rámca tak, aby aj Európsky parlament a jeho právomoci boli rešpektované. Takto ešte viac jednotíme úniu. Teraz začnem hovoriť o energetike a inovácii. Obe tieto témy sú jadrovými záležitostiami stratégie Európy do roku 2020 a v súlade s našim cieľom zvýšiť našu konkurencieschopnosť a rast hospodárstva. Nezabúdajme, že energetika a inovatívnosť sú dva sektory, kde sa dá zapracovať aj komunitný prístup. To ešte zvyšuje pridanú hodnotu. Európska rada, ktorá sa zabrala energetikou, stanovila kľúčové ciele a ďalšie špecifika. Hovorili sme o oblastiach, kde treba posunúť veci na vyššiu úroveň, aby sme dosiahli ciele našej energetickej politiky a politiky, ktorá sa má vyspredať so zmenou klímy. Tieto oblasti sa dajú ešte rozšíriť o externú dimenziu energetickej politiky, kde členské štáty si teraz, sa teraz zhodli, že sa budú deliť o informácie o externých dohodách v oblasti energetiky. Minulý týždeň e, energetická, sa spomínalo, že energetická efektívnosť je čoraz dôležitejšia aj pre spotrebiteľov, aj pre meniace sa ceny energií. Takisto sú dôležité pre e, emisie CO2 a preto Európska rada vyslala silný signál do verejného sektora v v spomínaných záležitostiach. Vzájomne prepojené interné trhy s energiami sú zásadné pre solidaritu, bezpečnosť dodávok a ďalšie záležitosti. Ďalší silný signál sme vyslali, že sa rozbehne jednotný trh do roku 2014, dovtedy sa pokúsime odstrániť všetky regulačné technické bariéry. Toto odomkne obrovský potenciál rastu a ak to robíme správne, 13 miliard eur sa ušetrí spotrebiteľmi, pretože bude možnosť kupovať si elektrinu od e, poskytovateľov, ktorí ju poskytnú za výhodnejšie ceny. Čo sa týka identifikácie tých finančných nástrojov, ktoré takéto niečo môžu dosiahnuť, to je tiež kľúčové, aby nikto nemohol byť izolovaný od jedného trhu do roku 2015. Komisia navrhne, aby koncom tohto roku sa viacej skúmal rozvoj infraštruktúry. Stojíme za svojim záväzkom hľadať obnoviteľné zdroje energií a ďalšie technológie, inteligentné siete, biopaliva, tzv. smart cities, inteligentné mesta z hľadiska energetiky. Toto sú všetko e, naše ciele, ktoré patria do energetickej politiky. Energetická politika je kľúčovým e, výstupom z, zo samitu, ktorý som už spomenul. Neskôr tohto roka sa budeme venovať ďalším dimenziám externej politiky. Energetika a inovácia sú jedným z kľúčových záležitostí aj na, v stratégii Európa do roku 2020 je toto vysokou prioritou. Sú to ambície, sú to vysoké ciele, sú to výzvy a teraz už sa posúvame do fázy realizácie. Európska rada priniesla závery, ktoré sú v súlade s týmito všetkými cieľami. Komisia volá, aby Európska rada takisto prijala strategický prístup k inovácii v Európskej únii Všetky politiky musia byť harmonizované celoplošne a Európska rada, e, myslím, že postupuje týmto smerom. Treba nastaviť náležitý rámec pre Európu, aby zostala atraktívna pre investorov aj vo výskume a vývoji. To znamená, že potrebujeme nastaviť dobrý režim e, intelektuálneho vlastníctva, verejného obstarávania, aby sa podporovala inovatívnosť a zjednodušenie pravidiel, to znamená, že výskumníci môžu byť v laboratóriách a nie majú sa zaťažovať byrokraciou. Takisto e, štandardy a normy, ktoré zabezpečia interoperabilitu v digitálnych službách a v ďalších oblastiach je ďalšou dôležitou témou. Všetky európske inštitúcie sa zaoberajú týmito témami. E, veľmi výrazne a výrečne to odprezentoval predseda Európskej rady. Chcem ešte povedať, že e, k situácii v Tunisku a v Egypte, toto sme si už prediskutovali v kolegiu komisárov a ak máte nejaké poznámky, môžem vám odprezentovať aj záverečné poznámky z kolegia. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz má slovo Josef Dol, EPP. Pán predseda, drahí kolegovia, pán predseda pán Van Rompuy, takisto pán podpredseda Ševčovič. Keď urobím také zhrnutie, posledné zasadnutie rady, by ste spomínali tri kľúčové e, slova. Optimizmus, inovácie, e, potom obavy z Egypta, takisto aj rozhodnosť v riadení. Chcela by som sa, chcel by som sa vrátiť všetkým e, týmto trom e, bodom. Najprv energetika. 27 povedali, že žiaden členský štát nemôže od teraz až do roku 2015 zostať e, izolovaný v tejto oblasti, aby zabezpečil svoju energetickú bezpečnosť a aby nebola ohrozená celková energetická bezpečnosť. Ja absolútne súhlasím s týmto a takisto chcem povedať, že nielen členské štáty nemôžu byť izolované od tohto strategického bodu, ale takisto aj Európska únia nemôže byť eh, príliš závislá na eh, svojej energetickej eh, energetickom zásobovaní. Tak ako aj ďalšie rady, myslím si, že mali by sme urobiť ešte viacej. Pán predseda, ja by som vám chcel to pripomenúť a znova to chcem zopakovať. V piatok sa štáty dohodli ohľadom aplikácií pravidel na spoločnom energetickom trhu. Vy mi poviete, že to je to najmenšie minimum, ktoré môžeme urobiť, pretože samotné členské štáty sa stanovili tieto pravidla. Ale nie je iba normálne alebo bežné, že ich implementujú, pokiaľ ide o energetiku, toto platí aj pre ďalšie e, sektory, pak stability a tak ďalej, musia byť tiež pravidla i aplikované tým istým spôsobom. Ak nie sú aplikované, drahý pán podpredseda komisie, ja som tu na to, aby som vám to pripomnula, vy to musíte pripomnúť členským štátom, ak je to potrebné dokonca, ak nedodržiavajú tieto pravidlá, tak ich musíte pretaviť do rozhodnutí alebo do žalob pred súdnym dvorom. Pokiaľ ide o energetiku, chcem poblahoželať ráde, že urobila krok vpredu s tým, že podporila investície do obnoviteľných zdrojov energie, ale takisto aj do istých a trvalo udržateľných nízkoenergetických a nízkokarbonových vybavení. Toto je veľmi dôležité, s týmto musíme rátať a je veľmi dôležité, že Európska rada už mala konečne túto rozhodnú za túto odvahu tak spraviť. Pokiaľ ide o naš, situáciu pri našich eh, stredomorských eh, partneroch, ja som takisto znepokojený, ale možno nie len kvôli tým istým dôvodom, ako pán predseda Van Rompuy. Mňa eh, skôr znepokojuje poprvé to, že Európa, ktorá je prvým doda- donátorom v tejto oblasti, nedokázala sa vyjadriť spoločným hlasom. Členské štáty nadalej komunikujú bilaterálne a rôznorodným spôsobom a s inými signálmi v oblasti zahraničných vecí. Neviem, Európania nemajú taký ten uh, spôsob, ako spoločne rokovať a spoločne sa vyjadrovať. Ja teda naozaj tomu už neverím a takisto ani moja frakcia, pretože to riešenie nie je menej Európy, ale viac Európy. Európa, ktorá by sa naozaj vyjadrovala spoločným rozhodným hlasom, ktorá naozaj by eh, dala na vedomie svoj vlastný hlas, svoje vlastné postavenie, svoj vlastný postoj a takisto svoje vlastné hodnoty. Lisabonská zmluva, kde máme pokrok, ktorý mal zabezpečiť? Eh, chcem o toto vás požiadať, pán predseda, aby ste mi na to odpovedali. A po tretie, pokiaľ ide o, o hospodárskú správu alebo riadenie, eh, vám hovoria o tom, že ako ste rozhodne na rade niečo urobili, ale teda ja neviem, pretože naozaj vítam to, že hospodárska hospodárske riadenie, ale takisto aj daňové riadenie nie sú už viacej tabu. O to viacej vidím, že ešte musíme sa tomu venovať viac, viacej o tom diskutovať a vyriešiť to nie v takom tom národnom čisto kontexte, ale európskom kontexte, dámy a páni. Musíme teraz začať diskutovať aj takým, o takýchto zásadných otázkach, o treba s týždennom trvaní, týždennom pracovnom, teda o trvaní pracovného týždňa a ďalších záležitostí. Toto sú témy, o ktorých naozaj musíme začať hovoriť. Sú to témy, o ktorých naši spoluobčania hovoria už niekoľko rokov. O týchto témach však musíme rozhodne hovoriť, nielen, že dávame len dojem, že niečo nariadujeme, ale v európskom rámci sa snažiť o tom diskutovať, presadiť európske normy. Moja frakcia sa domnieva, že vyriešenie týchto problémov nie je možné e, to riešiť e, cez e, rozhodnutia jednostranné jednotlivých členských štátov, ale cez spoločné rozhodnutia. Naozaj musíme hovoriť aj o tom, čo nás naozaj otravuje, či už sociálne alebo fiškálne daňové záležitosti, aby sme sa aby sme zabezpečili, že o tomto bude spoločne rozhodnuté. Musíme takto získať a presadiť viac Európy, hospodárske riadenie, využitie tiež ďalších eh, záležitostí, ale my musíme byť naozaj oveľa ráznejší, spoločne rázni, musíme zabezpečiť eh, rovnoprávnosť práva a takisto nezabudnúť na vzájomný rešpekt. Ďakujem pekne za vaše vypočuť. Ďakujem panu e, Převodničom. Ďakujem pekne, pán Dol. Teraz má slovo pán Šulc. Ďakujem, e, e, pán predseda. Tuto ste mi zdali zlý, zlú menovku. V. Šulc nie som V, je možno Vili alebo Vladimír, ale ja som Martin Šulc. Pán predseda, ja nemôžem byť taký nadšený, ako bol predrečník, aj keď jeho prejav bol veľmi, e, veľmi odvážny a v mnohom sa aj zhodujem s ním, ale e, Európsky parlament širokou väčšinou e, vlastne podporil veci, o ktorých tu diskutujeme. Pán Fan Rompuy, ja si kladiem otázku, čo vlastne je vaša úloha Aká je vaša úloha? E, tá otázka sa natiska v súvislosti s Európskym summitom. No, máte ju radu držať pokope. E, to diktuje Lisabonská zmluva, ale e, keď si vypočujem pani Merklavu, zdá sa, že vy máte trošku iný pohľad. Čo sa udialo cez tento víkend? Položme si otázku a ja tiež začnem Egyptom, rovnako ako vy ste s tým začali, pán predseda rady E e v podstate e, tu ide o výstupy Európskej rady, ktoré dnes preberáme. V programe Muppets Show, to je je taká scénka na balkóne, sedia dvaja starí páni, oni sa vyjadrujú ku všetkému, ale nikto ich neberie vážne tak sa mi zdá, že, taká sa mi zdá, že je úloha Európskej únie v súvislosti s reakciou na vývoj v Severnej Afrike. Už minulý týždeň som to povedal. Vy sa vyjadrujete, pán Barroso sa vyjadrí, pani Eštonova sa vyjadrí, potom pán Sarkozy, pán Merkel, e, samostatne ešte ďalší sa vyjadria, aj my sa vyjadríme, ale na nič to nie je dobré ja si myslím, že tá organizačná štruktúra e, Európskej diplomatickej služby je ťažšie pochopiteľná a to sa prejavilo v prípade Egypta. Ak skutočne si neuvedomíme, že to, čo sa deje v Egypte, je, sa bezprostredne týka našej politiky. I toto nie je USA. To je štát, ktorý susedí z EÚ. Máme veľmi silné vzťahy s Egyptom, nevyužívame ich. A máme e, skutočne spoločne aj e, určité, máme určité bezpečnostné záujmy, ktoré ako, akoby sú podceňované. V tejto otázke Egypta e, jednoducho Európska únia sa prejavila ako neschopná. Ja som očakával, že tu bude pani Eštonová, že skutočne bude na pulze diania Egypta. Musíme si uvedomiť, že ľudia v uliciach v Egypte Eh, oni nechcú Európsku úniu, to asi nie, ale v každom prípade tí demonstrujúci eh, vlastne hlásajú tie občianské hodnoty Európy a je našou povinnosťou, aby sme im pomohli. To musí byť našou prioritou. Prečo o tom nehovorí? Eh, neprejednáva rada. A pokiaľ to prejednáva, tak prečo to drží ako tajomstvo pred verejnosťou? Druhá oblasť, to je pakt konkurencieschopnosti. To je vec, ktorá sa preberala. To nie je pakt konkurencieschopnosti, ale podľa mňa je to e, pokus e, Federálnej republiky Nemecka preniesť do celej EÚ program e, úspor a úsporného hospodárenia. Pokiaľ zrušíme valorizačný systém, platov, to skutočne má priniesť zvýšenie konkurencieschopnosti? To je blbosť. E, pretože to spôsobí sociálne zrútenie Viete, e, platový systém je iný ako v Nemecku. Tam jednoducho sa valorizuje, aby sa vykryvala, vykryvala inflácie a to cieľom je zabezpečiť sociálnu stabilitu. Pokiaľ to zrušíte, vy ste boli e, ministerským predsedom e, štátu, ktorý to veľmi nezvládol a je v kríze. No, ja by som chcel poukázať na ďalšiu kontradikciu, ktorá sa prejavila. E, to znamená minimálna miera investície do vzdelávania, infraštruktúry, e, výskumu skutočne e, je otvorená otázka, koľko percent z HDP sa bude investovať do tejto oblasti. E, podľa mňa výskum, vzdelávanie, infraštruktúra, to sú jednoducho sektory, ktoré, e, kde musíme, ktoré musíme stimulovať, pretože tie zabezpečia rast. E, pán Rompuj a pán Ševkovič, tí tí, ktorí, e, tí, ktorí chcú, e, e, tí, ktorí presadzujú rôzne krátenia, sú tí, ktorí hlásajú potrebu rastu a konkurencieschopnosti v EÚ. No ja by som rád vedela, ako to chcú, chcete dosiahnuť. Ja si myslím, že to je úplne cestné smerovanie. To rozhodne nie je program stimulácie trvalo udržateľného rastu a vôbec to nie je ozdravovací program v oblasti ekonomiky. Je to jednoducho program, ktorý triešti veci. Európska únia buď sa presadí ako EU 27, alebo sa rozpadne. A e, ja si myslím, že e, e, v Európskom parlamente Eh, ako pán Dol povedal, eh, on za, za svoju stranu hlásal tie pozitíva, ale ja sa s tým nemôžem stotožniť. Ďalším rečníkom je pán Giffen ktorý je predsedom liberálov a demokratov. Máte slovo. Uh, yes, Áno, pán predseda. Chcem sa len tak dotknúť balíčku hospodárskeho riadenia a začnem tým, čo povedal pán Šulc, nadviažem na jeho vstup. Mám tri obavy. Mojou prvou obavou je to, že v druhom balíčku hospodárskeho riadenia, ktorý máme teraz na stole, po samite po... ide o medzivládne metodiky, ktoré sa používali v tzv. franko-nemeckom pakte a budem to opakovať niekoľkokrát. Tieto metodiky, ktoré fungujú medzi vládami, na tejto úrovni nefungovali v minulosti a v budúcnosti fungovať nebudú. Vážení kolegovia poslanci, v minulosti nefungovali pakt stability a rastu takisto zlyhal, pretože Francúzsko a Nemecko sa ne, neuračili aplikovať tieto záležitosti. Takisto Lisabonská stratégia tam to fungovalo na metodike medzivládnych postupov a takisto to zlyhalo. V mojom podľa môjho názoru aj balíček, o ktorom sa v súčasnosti vedie rozpráva v Európskom parlamente, dopadne rovnako. Pán Triše bol na konferencii predsedov a ten povedal niečo podobné. A včera pán Weber tiež, a zvyčajne pán Weber a pán Triše si sa nezhodnú na ničom a náhodou v tejto veci majú tú istú mienku. Myslím si, že reforma, ktorú máme pred sebou nad, na stoloch, Myslíme, myslím si, že musí ju politicky riešiť Európska rada. Politicky na ňu treba pozerať alebo ďalší príklad, kolegovia, predstavte si na chvíľku, že pravidlá hospodárskej súťaže v Európskej únii by mala pod palcom Európska rada. Poviem vám, že keby sa niečo také stalo, tak ani jedna jediná firma by nedostala pokutu, ak by Európska rada mala o tom rozhodovať. Takže treba pochopiť a budem to opakovať. Neveríme, my v parlamente neveríme v prístup, kedy jednotlivé vlády spolupracujú medzi sebou horizontálne to, táto metodika sa takisto nazýva Franko-Germánsky pakt, nefunguje. Ďalšia vec je ESF, mechanizma cenotvorby. Všetci súhlasia, že musíme posilniť mechanizmus cenotvorby, ale veď sme to už urobili. V skutočnosti, kolegovia, je situácia jasná. Výstupy Európskej rady naznačujú, že tu je istá tajná dohoda. Pretože, čo sa týka posilnenia e, eurovalu, Opäť len ide dohoda, o dohodu medzi Francúzmi a Nemcami. Myslím si, že tento stabilizačný mechanizmus sa vyvíja veľmi nebezpečným smerom. Myslím si, že sedíme na kopci výbušnín a finančné trhy budú tí, ktorí, tie, ktoré utrpia. A teraz k tretej obave, ktorú chcem vyjadriť. Vážený pán predseda, tento franko germanský návrh sa predložil nepriateľným spôsobom. Podľa mňa to je totálna katastrofa. Ja som dostal text len preto, že som v koalícii s CDU v Nemecku. Len preto som dostal tento text pred 24 hodinami. Áno, vy ste ho, Martin, tiež dostali. Ospravedlňujem sa, že aj vy, ale ja som ho dostal iba 24 hodín pred začiatkom rady. Tento text, tento presne text dohody pred začatím samitu. A pri niektorí premiéry začali zasadanie v Európskej rade tým, že vôbec tento text nepoznali. V tejto snemovni to hovorím nahlas. V budúcnosti niečo takéto je nepriateľné. Hospodárske riadenie v eurozóne je dôležitá vec a prípravy na takéto niečo musia začať týždne vopred, a to vo všetkých členských štátoch EÚ na základe komisie a nikoho iného. A toto je môj záver Európska rada naozaj si robí z Európskej únie medzinárodnú organizáciu členských štátov EÚ. To nie je moja únia. Moja Európska únia je komunitárna únia, ktorá nefunguje na základe interštátnych metodik. Slovo má Rebecca Harms za zelených. Vážení kolegovia, vážení páni predsedovia, ako ste si vypočuli kolegovia, eh, kolegovia eh, vlastne eh, ten náboj, ktorý zavládol po samite, rozšírili medzi nás, a ja sa, medzi nás a ja sa chcem pridať k tým obávam bez ohľadu na to, aké chabé sú výstupy, ktoré sú verejne prezentovaní po Eh, každom samite. Je to vždy lepšie, ako keď sa prezentujú výsledky samitu ako to najružovejšie ružové. Viete, mi to pripomína také e, Eh, deklarácií eh, eh, politbyra v tej nedávnej minulosti, kde vlastne boli deklarované umelé záležitosti. Bola to taká bábkohra a nebola to realita. Politický systém alebo systémy, ktoré úprimne nehovoria o problémoch, tak takéto systémy nemôžu obstať. K téme Egypt musím povedať, že je to ham hamba, obrovská hamba pre EÚ. Obyvateľstvo Egypta má pocit, že e, Európa ich nechala v štychu a musíme si uvedomiť, že že za tichej podpory v Egypte e, vládol človek ako diktátor a to sa musí zmeniť. Musí sa postupovať konzekventne zo strany EÚ a a pripustiť, že bolo tomu tak a že to treba zmeniť. E, k téme energetika. V podstate na tom samite e, bol summit energetický, pretože E, e, aj keď sa to veľkolepo volalo, tak e, sa postúpilo len o milimetre, čo sa týka energetickej infraštruktúry, ale o skutočných výsledkoch nemožno hovoriť. To som konštatovala už v Štrásburgu. Myslím si, že za komisára Pibalksa sme boli oveľa viac vopred a ten posledný rok vlastne považujem za stratený rok. Čo sa týka nemecko-francúzského paktu, Používa sa tento pojem franko-nemecký, francúzsko-nemecký. A e, v podstate e, toto e, dnes už zastupuje pojem toho ekonomického politického riadenia a v podstate toto, tento scenár Sarkozyho a Merkela je taká katastrofa a je smiešné, že vo vašej správe o samite sa, ne, sa ne, objavila žiadna kritika eh, smerom eh, k tomu paktu, či zo strany vás, pán Rompuj, alebo eh, či zo strany komisie. To je taká hra na skrývačku a to nemôže fungovať. Musím priznať, že ja už vôbec neverím, neverím, že by na pôde rady e, sa skutočne veci vnímali ako veci spoločenstva. A myslím, že do určitej miery aj vy za to môžete, pán Van Rompoj. Ďakujem. Teraz pán, e, e, pán Timothy Kirchhoff za konzervatívcov. Freedom. Vážený, sloboda je hodnotou, ktorú si v tejto snemovni vážime a pre skupinu ECR je to jeden z najdôležitejších princípov. Veríme, že maximalizácia individuálnej slobody spoločnosti, keď obmedzíme štát a znížime dane, je ten najlepší spôsob, ako dosiahnuť socioekonomické a politické ciele. Preto vítame vývoj v Tunisku. Dnes je tam na návšteve vysoký predstaviteľ z Británie a bude sa zhovorať s arabským svetom a preto nepodporujeme závery Európskej rady z minulého piatku. Je to mýtus, ktorý presadzujú tí, ktorí chcú hovoriť svojim občanom, že demokracia je v súlade s arabskou kultúrou alebo s islamom. Nedávne udalosti však demonstrovali, že Arabi majú tú istú túžbu po slobode a demokracii ako všade inde na svete. Represia pridusila hospodársky rozvoj a ľudia v Severnej Afrike a vo väčšine Blízkeho východu sa nemôžu voľne rozvíjať. Hospodársky progres sa znížil zamestnanosť sa zvýšila a kľúčový faktor pre nedávne nepokoje boli práve tieto dva faktory. Násilné a extremistické skupiny takisto vstúpili do hry, ale ak by sa mala dosiahnuť hospodárska a ekonomická, politická sloboda, väčšina obyvateľov sa neprikloní k týmto extrémistickým skupinám. To isté platí pre obdobie prechodu, ktoré teraz zažíva Egypt. Mubarak bol veľký egyptský patriot, priateľ Európy, priateľ Ameriky a chcel dosiahnuť mier s Izraelom a ochrániť životy. Lenže napriek tomu mal jeho režim autoritatívnu povahu a prišiel čas na jeho zmenu. Lenže musí všetko prísť e, pokojne a po poriadku. Demokracia, a to v Európe vieme, má najlepšiu šancu na úspech, ak štát funguje, ak sa postupuje pomalými opatrnými krokmi podľa želania ľudí. Spomeňme si na revolúciu v Iráne. Krátky záblesk slobody bol rýchlo zadusený ešte horším autoritatívnym režimom, ako bol ten predchádzajúci. Preto je obozretný progres, obozretné napredovanie najlepšie pre občanov autoritatívnych režimov, napríklad aj Bielorusko, kde neboli občania, um, nebolo možné, aby vôbec mali slobodné voľby. Vítame to, čo povedala Európska rada, že stojíme za zásadmi hospodárskej slobody, že smerujeme k jednotnému trhu, že sa venujeme inovácii. Vytvorenie jednotného trhu v Európskej únie, aspoň v poznatkovej sfére, vo výskumnej sfére, si zasluhuje svoju podporu podobne ako digitálny jednotný trh. A čo sa týka energetiky, takisto si musíme zabezpečiť bezpečnosť energetických dodávok jednotným trhom, pretože len tak sa dá vybudovať trvalé udržateľné hospodárstvo. Lenže musíme byť opatrní, aby sme náhodou e, zrúcaním bariér pre obchodovanie podporou výskumu neurobili práve niečo, čo pôsoby v protismere, nezvyšili počet právnych úprav a regulácií. Je pravda, že potrebujeme politický rámec a regulačný rámec, ktorý by bol náležitým pre investície aj pre vedcov a bádateľov, ktorí potom môže posúvať ďalej hranice poznania. Hospodárska sloboda však nevyžaduje intervencie, ale otvorenie dverí do budúcej prosperity. Ďakujeme, hovorí pán predseda parlamentu, pani Marisa Matias, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som začať tým, že sa posťažujem na eh, to, čo spomenuli niektorí ďalší europoslanci ešte predo mnou, čiže eh, rada a tá prezentácia, ktorá nám bola tu eh, predložená, bolo potrebné, poprvé nám to zaslať skôr, keď je, je, to, je dobre, že toto je prí, príležitosť do hĺbky teraz rokovať o hospodárskych záležitostiach, energetike a tak ďalej. Avšak možno, že je to len zámienka, preto, aby sme hovorili o bezpečnosti a nie o tej základnej základnom probléme to, že vlastne energia môže byť motorom pre vznik ďalších pracovných miest. Na to však je potrebné prijať najprv podmienky, ako aj legislatívu pre zabezpečenie energetickej účinnosti trebárs alebo nízkoenergetických budov a tak ďalej. A na základe tohto môžeme pokračovať v tejto otázke a odpovedať na všetky potreby jednotlivých krajín, ktoré najviac ťažkostiam čelia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 pán faráš, jedna vec, na ktorej sa môžeme zhodnúť, je, že e, zmluvy dominovali e, dejiny EÚ a sú to zväčša zdlhavé procesy a vlastne prenášanie pravomocí do ústredia, ale sú tu e, dva, dve bariéry, to sú určité demonstrácie proti zmluvám a, alebo, alebo určité, určitá opozícia. Pani Ashton, článok 1, 1 2, tá, tá vlastne vlastne záchrana, e, záchrana e, írska a grécka sa uplatnila, ale bolo to v rozpore so zmluvou. E, a v podstate v Karzuhe v, na ústavnom súde sa táto vec preberala a z toho aj vzýšiel podnet na novelizáciu Lisabonskej zmluvy. Teraz ste vytvorili ako si stály mechanizmus stability Neviem, čo to znamená. Znamená to len utvrdenie sa v chybnom smerovaní a e, uberáte sa cestou skazy pre EÚ, ale je tu jedna ďalšia výzva pre ktorou stojí e, e, zmluva. Možno ste o tom nepočuli. Počas ostatných týždňov v Spojenom kráľovstve e, zahovorilo veľa o rozsudku e, Európskeho súdu pre ľudské práva. E, viete, väčšina verejnosti je zásadne proti tomu, že by bez ní mali mať hlasovacie právo na základe toho rozsudku a zdá sa, že poslanci EP majú ten istý názor. Pán Šulc, prosím, strpenie. Strpenie. A skutočne e, e, vo Westminstri e, v stredu večer, ako sa zdá, väčšina poslancov v, v Spojenom kráľovstve sa vlastne postavia proti tomu, aby získali väzni hlasovacie právo. Článok 6 Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že EÚ by malo pristúpiť k Európskemu dohovoru. Tento proces však zatiaľ nebol završený. Samozrejme, pán Cameron by mohol prísť na vaše ďalšie zasadnutie a rovnako ani pani Merklová by mohol žiadať od vás, aby ste zmenili Lisabonskú zmluvu. Ale asi by ste na to nereagovali. Jednoducho Lisabonská zmluva bude opäť otvorená v Spojenom kráľovstvo a referendum bude jediný spôsob, ako e, vlastne reagovať na vôľu prejavenú parlamentom. A som veľmi rád, že vám môžem oznámiť túto výbornú správu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Filip Klejs, nezaradený. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, eh, pán predseda rady, eh, pán komisár. Hovorím to zatiaľ veľmi milo, ale to, že tu mám veľmi zmiešané pocity z záverov tej rady, ktorá sa konala minulý týždeň, a takisto aj to, čo sa stalo okolo tohto európskeho samitu. Je však nepriateľné, aby niekoľko členských štátov, aj keď ide o tie najväčšie, ktorí sa rozhodnú medzi sebou, aké sú tie opatrenia, ktoré musia byť následne prijaté všetkými ostatnými členskými štátmi. Toto je poznámka, ktorá sa týka tej metódy, ktorú ste si osvojili. A teraz sa chcem vrátiť k všetkým týmto otázkam, že či nejde o európsku metódu alebo či ide o medzivládnu metódu. Mne je to absolútne jedno. Avšak problém spočíva v tom, že ten obsah návrhu, ktorý teraz nachádzame, v eh, návrhu teda Nemecka a eh, Francúzska viacej centralizmu v Bruseli a takisto aj v oblasti či e, fiškálnej alebo mzdovej politiky. E, čo e, toto znamená pre nás, keď niektoré členské štáty naozaj sa nachádzajú vo veľmi zlej situácii? Hovoríme teraz o tých najchudobnejších krajinách, ktorí majú veľmi ťažkú hospodárskú situáciu, ktorí musia prijať také opatrenia, ktoré by boli naozaj prispôsobené ich vlastným potrebám, ich vlastnej situácii. Neviem, že či ide už o fiškálnu politiku alebo mzdovú politiku, či to majú rozhodovať o tom iba pár veľkých hráčov. Niektorí hovoria, že Európska únia hovorí vždy, že hospodárska súťaž alebo konkurenciaschopnosť je motorom rastu, avšak myslím si, že tomu tak už dávno nie je. To je len tradícia v rámci EÚ. My využívame e, situáciu alebo teda e, priebeh e, alebo obdobie krízy na to, aby sme práve prijali takéto rozhodnutia. Ide tu o otázku euroobligácií alebo e, ďalších záležitostí, ktoré ako keby sa zdali byť e, takým všeliekom, čiže zázračným spôsobom, ako vyriešiť celú situáciu. Avšak myslím si, že členovia eurozóny musia teda dodržiavať e, normy a musia hlavne mať rozpočtovú disciplínu. Avšak to riešenie nenájdú len tí najbohatší hráči. To si musíme uvedomiť. Ďakujem pekne. Pán predseda, eh, drahí kolegovia, ja budem eh, sa teraz eh, snažiť zamerať na dve kľúčové témy, ktoré tu boli spomenuté. Budem sa snažiť byť stručný. Mnohí z vás ich spomenuli, potom nechám slovo pánovi podpredsedovi komisie, aby odpovedal na otázku energetiky a inovácie. Čiže ak chceme viesť diskusiu o to, čo sa napríklad deje na eh, Blízkom východe, v Egypte, alebo eh, o hospodárskom riadení, môžeme sa k tejto otázke postaviť eh, z dvoch strán. Poprvé, môžeme sa venovať otázke obsahu a na druhej strane sa môžeme venovať tomuto z filozofie inštitúcií, Myslím si, že sú to hlavne inštitúcie a procedúry, ktoré sú tými hlavnými. Ale to eh, by som teraz eh, vyjadril svoje poľutovanie, ak eh, si zoberieme ten obsah návrhov, ktoré môžeme mať dispozícii, aby sme mohli pokročiť vpred v otázke Egypta a hospodárskeho riadenia. Najprv vybrali, vybrali sme si činnou otázku inštitúcia a procedúr. Pokiaľ ide o Egypt. Neviem, čo sa dialo v Európskom parlamente a čo sa vždy deje, ale keď si vypočujem to, čo bolo povedané v Európe a pred niekoľkými týždňami Egypta nebola ústrednou témou. A nebola to ani otázka ľudských práv, ktorí ste sa venovali. Teraz hovorím vo všeobecnosti. Radšej sme boli za stabilitu, za stabilitu, ktorá prinášala svoje plody. Niektorí z vás ste práve spomenuli ten veľký príspevok alebo veľké príspete Egypta k mieru a stabilite na Blízkom východe. Avšak za týmto bola skrytá aj nemohúcnosť, pretože nemohli sme počas tohto celého obdobia zabúdať na to, že osobné slobody a hlavne sociálna spravodlivosť tu nie sú zabezpečené. A nechajme Egyptianov hovoriť. Oni očakávali od veľkých veľmocí na svete, že sa nebudú e, starať do ich záležitosti. Všetko toto sa týka skutočnosti, ktoré sa odohrali v Egypte a ktoré sa budú odohrávať aj v budúcnosti Takže to sú egyptiania, ktorí teraz sa vyjadrujú, ktorí hovoria, akým si svojím spôsobom sa rozhodli rozhodnúť o svojom vlastnom údele. Môžeme im pomôcť práve tým, že budeme vysielať pozitívne signály. To sme urobili. Aj keď sú trošku rôznorodé. Avšak teraz, keď si zoberieme tie rôzne správy, ktoré boli zverejnené a ktoré viac menej išli tým istým smerom, a keby boli rozdielne tie ďalšie svetové veľmoci, nie vždy sa vyjadrovali týmto istým spôsobom a nie vždy hovorili jasne. Takže čo sme urobili my, bolo to, že sme sa snažili vyjadrovať síce viacerými hlasmi, možno trošku niekto až príliš veľa, ale viac menej sme vyjadrili alebo vyslali ten istý signál podporu egyptskému ľudu, podpora vôle demokratickej zmeny v tejto krajine. A práve počas tohto prechodného obdobia môžeme práve im zabezpečiť eh, čo najväčšiu podporu, pretože aby konečne mali správne, spravodlivé a slobodné voľby, pretože demokracia to síce nie sú len voľby, ale aj to, čo hovoríme v angličtine institution building, čiže pripraviť obyvateľstvo na to, aby posilnili inštitúcie, tie, ktoré budú chcieť potom brániť, čiže všetky tie správne veci, ktoré stoja za to, aby tak vykonali a aby mali všetky prostriedky na to, aby mohli bojovať za tieto veci v rámci volieb. A preto v tomto prechodnom období musíme sa snažiť posilniť všetky demokratické síly, aby mohli spoločne konať a aby mohli spoločne vytvoriť nový demokratický Egypt. A práve v tomto prechodnom období je kľúčové, aby Európa zohrávala v tomto bode veľmi dôležitú úlohu. A teda v našom vyhlásení, ktoré bolo spoločné vyhlásenie 27 štátov, myslím si, že sme poskytli túto jasnú podporu egyptskému ľudu, tento jasný signál. Ďalej, pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť a otázku hospodárskeho riadenia. Najprv, aj keď e, sú tu niektoré tie texty a dokumenty, ktoré ste videli cirkulovať a čítali, nebol tu žiaden návrh, žiaden plán, ktorý by bol predložený zo strany rady. Žiaden. Žiadne opatrenie, žiaden návrh. Opakujem, žiaden. Hovorím o rade. Ja som tam bol, vy ste tam neboli. Čiže žiaden návrh nebol predložený na rokovanie ani zo strany jedného štátu, ani druhého, ani zo strany dvoch štátov spoločne. Čiže o tom, o čom sme diskutovali, bolo práve to, že ako sa k tomu postaviť. Pretože už máme koordinačný mechanizmus, máme konvergenčný mechanizmus, ktorý sme vytvorili, máme tu 6 legislatívnych návrhov komisie a Task Force. Čiže toto je jedno z tých opatrení, ktorú sme prijali a to, že počas marca na ráde ukončíme tieto práce, samozrejme spoločne s parlamentom, teda dúfame, že ukončíme tieto práce na uh, hospodárskom riadení a že to bude spoločná deľba. Avšak tento návrh, či môžeme posilniť ešte oveľa viac hospodárske riadenie? Domnievam sa, že komisia a ja takisto sme povedali, že áno, ak tu máme nové myšlienky, nové nápady, ak chceme posilniť hospodárske riadenie, iste v eurozóne, pretože máme spoločnú menu. Prečo by sme to odmietali? A práve preto Európska rada vyhlásila, že bez akýchkoľvých predsudkov, bez toho, že by sme mali nejaký papier, dokument, ktorý by bol schválený alebo ktorý by bol predložený, my za komisiu ako aj za radu sme sa rozhodli obrátiť na členské štáty a predniesť na marcový summit ich návrhy. A určite, že tak budeme konať aj počas zasadnutia eurozóny. Čiže predložiť to, čo sme si vypočuli zo strany jednotlivých členských štátov a čo my sami navrhujeme. Pretože náš Ším zámerom zo strany mňa ako aj pána Barosa je naozaj predložiť nejaké konkrétne návrhy, pokiaľ ide o obsah, aj o to, ako sa k tomu postavíme. A pokiaľ ide o obsah, tá podstata je práve ten inštitucionálny aspekt. Čiže navrhneme to, čo bude potrebné preto, aby sme pokročili vpred v otázke hospodárskeho riadenia. A teda ja sa domnievam, že ak niektorí chcú ísť ešte ďalej, alebo ešte pred nami vykročiť, je to vynikajúca myšlienka. A naozaj vychádzame z nuly Začneme od budúceho týždňa a budeme navrhovať spoločne až do marca pre zasadnutie eurozóny ako aj rady o, eh, svoje návrhy. A myslím, že toto je veľmi dobrý vývoj. To, takto sa to stalo, pán Dol. My chceme ísť tým smerom práve, aby bolo viac Európy. Áno, samozrejme, že týmto smerom sa chceme vybrať. A preto sme aj povedali in line of the treaties. A preto aj inštitúcie EÚ, predseda rady spoločne s predsedom komisie budú pracovať spoločne. Inštitúcie sa dajú dokopy, aby predkladali návrhy na to, aby sme v rámci eurozóny pokročili vpred, aby sme mali čoraz, viacej koordin- čoraz viac koordinácie, čoraz viacej koherencie v tejto politike. Toto som chcel povedať. Pokiaľ ide o Egypt, napriek všetkým tým disonanciám, rôznorodým názorom, rôznorodým signálom. Myslím, že sme vyjadrili viac menej sa rovnako. Vyslali sme ten istý signál a to je dôležité. A budeme vždy na strane egyptského ľudu počas tohto prechodného obdobia, ktoré je veľmi delikátne a ktoré začína teraz a musíme tu zohrať dôležitú úlohu, pretože údel Egypta je údelom egyptianov a my im však môžeme pomôcť a tak to aj urobíme. A pokiaľ ide aj hospodárske riadenie, pôjdeme vpred, predložíme globálny plán na konci marca, z čoho jedna časť bude predstavovať prácu na, počas tých nasledujúcich týždňov, na ktorých budeme robiť a určite budeme sa snažiť zabezpečiť väčšie alebo lepšie hospodárske riadenie. Ide teraz o umelo optimistickú reč, ktorú som teraz tu mal, ale to je odozva tej vôle, ktorú by som chcel tu prejaviť. A za posledné týždne takisto aj na trhoch, aj keď trhy nie sú len o jedinými e, ukazovateľmi úspechu alebo neúspechu, ale vidíme a budeme vidieť aj na trhu, že čoraz viacej budú získavať e, dôveru v nás a je to vlastne odrazom tej odvahy jednotlivých štátov a je to aj odraz e, tých našich plánov. Ja som oveľa optimistickejší ako väčšina z vás, ale ja to robím z presvedčenia a na základe rozhodnutí. Ďakujem pekne. Faktickú poznámku? Áno, áno, pán Prosím vás, pán predseda. Veď je to konferencia predsedov, nie? Tak som ešte e, e, e, e, predseda frakcie. Ja mám otázku na pána Van Rompuya, aby som si vysvetlil e, situáciu. Tento papier je to pakt konkurencieschopnosti. Takú má hlavičku. Vy ste, pán Van Rompuy, povedali, že tento papier nebol predložený na e, rade. E, a bol ste oboznámení s týmto dokumentom pred zasadnutím? Avizovala vám to e, kancelárka alebo francúzsky prezident? Ak to urobili, za akým cieľom a ak nie, tiež to potvrdzte. Veď na samostatnej tlačovej konferencii to pán Sarkozy a Merkelová predložili. Áno, videl som tento dokument. Avšak pokiaľ, pokiaľ viem, tak toto nie je francúzsko-nemecký dokument. Opakujem, nie je to francúzsko-nemecký dokument. A po druhé, nebol predložený na Európsku radu, nediskutovalo sa o ňom a keď bolo spomenuté, tak eh, sme povedali, že tento dokument pre nás radu neexistuje. Uh, Takže je to eh, dokument propagandy eh, federálnej vlády Nemecka. Spontánna rozpráva, pani Carvalho, máte jednu minútu. Moment. <laughs> Uh, uh, um, Pán predseda, ďakujem pekne. E, e, Európa potrebuje e, politiku čistej ekonomiky a malo by to byť Eh, mali by sme v tom byť lepší ako naši konkurenti. Som rada, že pán Frampuj vybral ako priority energetiku a inováciu. Musím však povedať, že závery rady sú málo ambiciozne. Dokonca aj v tých prioritných témach a dokonca aj v oblasti a, to napriek tomu, že sú to samostatné témy. Inovácia a energetika, eh, to sú tie dva kľúče, e, e, ktoré nám pomôžu vybrnúť z krízy. Hovoríme o finančnej kríze, hovoríme o energetickej kríze, ktorá má globálny charakter. Inovácia a energetika, to sú tie kľúče k úspechu. Musíme skutočne úplne zmysli, zmeniť nazeranie na energetickú politiku v našej spoločnosti. Pán Goldius, komu Sakos, jedna minúta. Where is our colleague? We don't see you. Kde ste, veľa vážený kolega, nevidíme vás. Musíte si zapnúť mikrofón, madam. Ale asi nie je prítomná, takže pán kolega Jacek Sarius Volsky, jedna minúta, nech sa páči. Moja otázka, hovorí pán Volsky, smeruje na pána predsedu pán Rompoja. Rada sa zabrala hlavnými témami Egyptom a energetikou, ale tieto dve veci neboli vôbec prepojené. A preto moja otázka je, ako reflektujeme v vedení možné následky politickej zmeny v tomto regióne a následky tejto politickej zmeny a dopad na bezpečnosť ako takú a energetickú bezpečnosť a trasy plynu konkrétne. Aký hospodársky dopad to bude mať na cenotvorbu, ak bude Suezký kanál zablokovaný? A táto bezpečnosť energetických dodávok a hospodárske dôsledky sú to, čo ma zaujíma. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme vám za otázku. Teraz pani Edith Hercog. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím si, že by sme mohli dosiahnuť aj viac, ale aspoň sme radi, že sa dosiahla dohoda medzi členskými štátmi. E, musíme zabezpečiť dodávku energetických energií a rada v podstate sa nezhodla na tejto bezpečnosti. Ako ju zabezpečiť? Podľa mňa je mimoriadne dôležité nastoliť stabilitu hospodárstva, bez hľadu na to, či patrí daná krajina do eurozóny alebo nie. Napriek tomu e, práve pravičiarske krajiny eurozóny alebo práve krídlo E, odtiaľ je počuť veľmi čudná retorika, napríklad aj zo strany mojej vlády v mojej krajine. Myslím si, že túto retoriku treba zastaviť, vážený pán predseda. My tu v Európskom parlamente máme na pleciach veľké bremeno zodpovednosti, pretože cítime zodpovednosť za budúcnosť. Hovorí predseda, pán Buzek, teraz bude hovoriť Iliana Jotová, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre... V rozhodnutiach poslednej rady vy ste viackrát povedali, že Európa diverzifikovala svoj hlas, pokiaľ ide o, o energetické zabezpečenie a takisto aj o, pokiaľ ide o strategické kuluáre dodávania zemného plynu. Zároveň ste zdôraznili aj to, že treba pokročiť e, vpred v energetickom partnerstve s Ruskom. V tomto zmysle moja otázka je následná. Aký je váš, váš názor pre realizáciu e, South Freemu, North Freemu a či to nie je v rozpore s realizovať tieto e, dva projekty South Stream a Nabucco. Ďakujem. Pani Lena Ek, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Počúvam tu, aspoň komisia to tak hovorí, že vyslala jasný signál o lepšej energetickej efektívnosti. Asi sme si neprečítali ten istý text, pretože v záveroch rady je jasne napísané, že ide o krok späť, čo sa týka energetickej efektívnosti a možno krátky sumár, ktorý jasne formuluje túto pozíciu, by bol vhodný. Infraštruktúra v energetike je predsa e, nie, nie je v poriadku a toto treba jasne vyjadriť. A rokovania by mali ísť rovnakým smerom. Mali by hovoriť, že infraštruktúra v energetike je vitálne dôležitá, zásadne dôležitá. Myslím si, že keby som patrila medzi e, členské štáty EÚ, ktoré vstúpili neskôr do EÚ, asi by som sa obávala, keď by som si prečítala závery rady. Teraz chcem hovoriť o financovaní strategických energetických technológií. Keď odhrnieme závoj za týmito krásnymi slovami, uvidíme, že za nimi nie je nič. Ďakujeme za príspevok, pán Truan Stevenson. Ďakujem za slovo, hovorí pán Stevenson. Vážený pán predseda, veľmi rád som si vypočul predsedu Európskej rady pána Van Rompoja kde sa vyjadril, že budeme podporovať egyptianov. Sme asi v dobrej spoločnosti, pretože aj Ayatollah Khomeini z Iránu povedal, že on aj jeho režim bude podporovať ľud Egypta a povstanie v Egypte a že aj podporuje ľud Tuniska, aj ľud Saudskej Arábie. Napriek tomu v Iráne, keď bolo povstanie, tak kruto ho potlačil minulý týždeň holandský občan za to, že sa zúčastnil na protestoch proti e, voľbám, ktoré neprebehli korektne. Žinada minulý rok bol prozakvovaný. Čo tu robíme, že my podporujeme takýchto Iráncov a podporujeme ešte Egyptianov? Ale vráťme sa k tomu Iránu, najopresívnejší, najfašistickejší režim vo svete. Tam protestujú proti takémuto režimu. Pán Tusas? Ďakujem pekne. E, e, interpretácia tých záverov rady a takisto aj prijatých rozhodnutí nám oznamujú nové e, možnosti pre občanov. Pán predseda, vy máte pravdu, že tento dokument predložený rade je sformulovaný v Nemecku. Toto je ten najväčší problém. Avšak ja by som sa chcela spýtať, že či rada e, sa venovala šiestim nasledujúcim bodom najprv e, zrušenie automatického vyratávania miest, potom rozšírenie a uznávanie vysokoškolských diplomov, aby sme podporovali mobilitu pracovníkov. Po tretie, definícia alebo stanovenie spoločného základu pre e, podniky, potom e, prijatie e, dôchodkových noriem pre dôchodky na základe demokratického vývinu, po piaté obligácie alebo povinnosť stanoviť si hranice v daňovej oblasti pre notové členské štáty. Ďakujem pekne. A teraz pán Páška, je na minútu. Jedným zo základných bodov rokovania Európskej rady boli opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti krajín eurozóny. Popri opatreniach definovaných v, kon- e, v pakte konkurencieschopnosti by som si dovolil upriamiť vašu pozornosť na ďalšie dve oblasti, v ktorých naše krajiny evidentne zaostávajú za dynamicky rastúcimi, rastúcimi ekonomikami. Prvou oblasťou je tempo zavádzania objavov a inovácií do užívania. Pozrime sa prosím na našich priateľov z Číny. Ak potrebujú vyriešiť nejaký technický problém, obzrú sa po svete, nájdu najlepšie riešenie, odkopírujú ho a bez akýchkoľvek formalít ponúkajú celému svetu vo svojich výrobkoch. Ja nehovorím, že máme aj my kradnúť autorské práva, ale všetky procedúry patentovej ochrany a následného zavádzania a manipulácie s vynálezmi, objavmi a inováciami musíme veľmi rýchlo a veľmi efektívne zjednodušiť. Ďalšou oblasťou sú stále rastúce byrokratické bariéry pre podnikanie. Drobný živnostník, pekár či prevádzkovateľ reštaurácie musí u nás pravidelne podávať podrobné výkazy šiestim inštitúciám. Tak... Speaker, uh, ja, Ďakujem pekne. Pán predseda rady, na neoficiálnom programu zasadnutia bola zapísaná téma energie, ale všetci hovoria o pakte pre konkurenciaschopnosť. K tomu sa vzťahuje moja prvá otázka, kde zostala tá komunikácia a transparentnosť. Po druhé by som sa chcela stručne vyjadriť k rozšíreniu záchranného valu, odkiaľ budete mať eh, na to eh, prostriedky, nebude to mať dopady na rozpočet Európsky parlament, nemôžete nekávať e, bokom. Ako si predstavujete a ako si zabezpečíte to, aby komisia takisto bola toho účastná, ako aj parlament? Ďakujem pekne. A teraz pán Bonsiňo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, situácia na juhu Stredomorského právnej oblasti je tiež spôsobené našimi mm, omylmi, pretože neboli sme schopní pomôcť ľudu tejto, týchto krajín. Hľadili sme stabilitu cez silnú ruku. Mali sme skôr e, to hľadať e, formou silných inštitúcií a transformácie spoločnosti, vytvoriť im také podmienky, aby sa vyhli takýmto násilným krokom. Teraz vlastne platíme za tento rozvoj, no, za e, sociálny a ekonomický rozvoj týchto krajín. Avšak musíme e, sa snažiť e, musíme si uznať, že vlastne Stredomorská e, únia, takisto aj barcelonský proces, všetko toto bolo nedostatočné, ako aj nedostatočné boli kroky Európskej únie. Takisto my sme neboli schopní ani presadiť našu štruktúru, tak pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy. Videli sme, že sme neboli schopní predvídať, čo a kde sa môže stať Eh, neboli sme schopní im eh, vyslať naše hlavné princípy, aby eh, sa snažili si ich osvojiť. Preto je veľmi dôležité, ak chceme posilniť podnikateľskú a hospodárskú vrstvu tejto krajiny. Toto by bolo práve cesta, ktorú by sme mohli pomôcť. Ďakujem pekne. A teraz ja Jean-Pierre Hody. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme zdôraznili, eh, eh, alebo to teda boli sme eh, na, účastní na klasickej diskusie typu Sarkozy a Merkel, tým, že sme vlastne kritizovali intergovernamentalitu. Vy ste spomenuli dva štáty, pakt stability, avšak ale pokiaľ ide o Lisabonskú stratégiu, ja som bol bol v roku 2005, neviem, či komisia nás upozornila na to, že bude e, toto završené neúspechom. Pak stabili 21 e, oznámení o porušení v septembri 2008. Komisia nemohla urobiť niečo preto, aby e, tieto sankcie naozaj, alebo tieto upozornenia boli e, zverejnené. My sme spolu zodpovední za túto situáciu a v súčasnosti nemôžeme kritizovať len hlavy štátov a vlád, ktorí sú Európanmi a robia čo len môžu. Teraz by sme mali spoločne sa snažiť pokročiť vpred a preto, pán predseda rady, ja by som sa vás chcel spýtať, zamyslieť sa spoločne s e, Európskym parlamentom a vytvoriť e, nové, oveľa silnejšie púta, vzťahy. Keď ste nastúpili do vašej funkcie, hneď ste prišli pred Európsky parlament, teda tvrdili ste, že prídete a nie neprišli ste a myslím si, že teraz je tá správna chvíľa, aby ste vytvorili oveľa silnejšie puta a aby ste s nami naštartovali naozaj účinný a reálny dialog. Ďakujem pekne. A teraz pán Avajlo Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател на Ďakujem vážený pán Fan Rompuy, ja musím s vami nesúhlasiť, e, keď tvrdíte, že vlastne nie sú navrhované také zmeny, ktoré by e, e, spôsobili zmenu komunitárneho mechanizmu, ale veď to už robí Lisabonská zmluva, tá posúva veci na medzi vládnu platformu. Všetko, čo sa preberá dokonca aj v eurozóne, vytvára roztrieštenosť nielen v rámci eurozóny, ale aj smerom k ostatným členským štátom. Pán von Rompuy, odporúčali by ste to, aby rada odhlasovala komunitárnu metódu. To znamená, aby nevznikali akési exkluzívne kluby v EÚ, aby všetky členské štáty by sa mohli podielať na jednom a tom istom procese rozhodovania. Ďakujem pekne. Pán Alvaro Alexander. Ďakujem pekne. Jedna poznámka počiarov k téme Egypt. E, výsledkom kakofónie zahraničnej e, politiky EÚ e je to, čo máme dnes. A to je vlastne tá skutočnosť, že nemáme jednotný hlas. Pani Eštonová jednoducho nereagovala. V prípade Egyptu sme veľmi pomali. Tajsko, Kambodža, to sú tiež ohniska. Ale jednoducho jednoducho EÚ sa musí sa musí e, vyjadriť. Je veľmi dôležité, aby pani Aštonová sa zhostila svojej úlohy, aby niečo realizovala. Ja e, musím konštatovať, e, že je dosť znepokojujúce, že Francúzsko a Nemecko navrhuje mechanizmus, ktorý sa vymýka štandardného mechanizmu. Ja mám na vás otázku, pán Van Rompuy. Môžeme očakávať 100% potvrdenie komunitárnej metódy, alebo chcete sa prikloniť skôr skôr na ten mechanizmus, e, ktorý navrhuje Francúzsko a Nemecko. A posledná veta je očakovanie, že, e, že bude, e, bude vytváraná nejaká sekundárna štruktúra v rámci Európy. Pán Pandalen. Pán predseda, pokiaľ ide o Egypt, my chceme zdôrazniť eh, túto eh, otázku pre tieto dôvod, prečo momentálne Európska rada nemôže zabúdať na kresťanov, ktorí sú v Egypte. Minulý týždeň sme si vypočuli, že 30. januára bolo 11 koptov, ktorí boli v Šamona eh, zavraždení len niekoľko desiatok kilometrov na juh od Kahíry. Potom boli ďalšie obydlia kresťanov, ktoré boli vypálené toto všetko sa však robí e, v e, Alexandrii alebo v ďalších miestach. E, prečo rada sa nevyjadrila takisto k týmto záležitostiam, aby sa snažila brániť koptov? Ďakujem pekne. Tým uzatvárame zoznam rečníkov. 14 vystúpili, 14 a čas beží. Vyjadrili sa tí, ktorí boli na zozname, čiže stanovený poriadok bol dodržaný. Podpredseda komisie, pán Ševčovič, máte slovo. Myslím, že všetci by sme súhlasili s pánom Dolom, že potrebujeme väčšiu mieru Európy a určite toho potrebujeme viac práve v tej energetickej oblasti. Komisia s radosťou konštatuje, že boli naformulované jasné úlohy, jasné termíny. V roku 2014 by sme mali interný trh energety, pre energetiku a e, o nejaké 2-3 roky na to by sme e, mali e, už byť bez nejakých izolovaných energetických ostrovov v rámci EÚ. A ja vám môžem prislúbiť za komisiu, že budeme pokračovať a pokiaľ nebude dostatočné zapracovanie európskej legislatívy a dodržiavanie európskej legislatívy na úrovni členských štátov, tak budeme proti tomu konať, pretože my si uvedomujeme, že tá pokiaľ bude dobrý fungujúci interný energetický trh, to bude len na prospech občanov EÚ. Ja by som sa chcel vyjadriť na margo energetickej účinnosti. Viacerí z vás sa toho dotkli. Ja si myslím, že aj v tomto sú závery rady veľmi otvorené, pretože konštatujú, že, eh, po, eh, že sme pozadu, sme pozadu v dosahovaní energetickej účinnosti. Komisia jasne konštatovala, že pokiaľ e, nezaznamenáme pozitívne signály v tejto oblasti do 2013, tak veci prehodnotíme. Ak to bude potrebné, tak e, predložíme e, návrhy, ktoré budú stanovovať právne záväzné ciele hodnoty energetickej účinnosti. Závery rady z nášho pohľadu treba, treba e, podporiť a chváliť, pretože sú tam, e, sú tam stanovené dôležité aspekty pre každý jeden členský štát, pre EÚ a chceme postupovať rozhodným spôsobom, aby sme akcelerovali vnútorný trh a chceme aj e, vlastne zefektívniť ten energetický trh. O tom hovoril pán Sarius Volsky. A viete, ak hovoríme e, o, energetickej, e, o zabezpečení energetických zdrojov, ako to dosiahnuť? Na jednej strane prostredníctvom našich e, interných opatrení, to znamená sieťové prepojenia, a tak ďalej, ale je aj druhá strana mince. Musíme zlepšiť aj vlastne naše externé väzby, e, vzťahy s našimi partnermi, dodávateľmi energetických e, zdrojov a, a ako reagovať na e, politické problémy v tých regiónoch, skade prichádza ju sade e, prichádza energia, e, ropa alebo plyn. No a toto všetko e, bude na prospech zlepšenia transparentnosti v oblasti spolupráce. Vaša zmienka o o systéme South Stream e, e, bola veľmi podstatná, pretože to bude kanál e, nových energetických zdrojov smerom do Európy. Ak hovoríme o ekonomické politickom riadení, musíme uznať, že v tomto nastal pokrak počas ostatných dvoch rokov. Ak bol, bolo čo len zrnko pozitívneho v tej finančnej krízi, tak to bolo to, že sme sa e, lepšie spoznali, e, pochopili sme, že treba zlepšiť spoluprácu, treba presadzovať e, s väčšou naliehavosťou ekonomické, politické riadenie. Viete, nebyť tej krízy, tak vlastne preberali by sme určité ekonomické ukazovatele, ale narábali by sme s tým ako s čímsi vágným, veľmi vzdialeným. E, objavujú sa nové reformné trendy. Komisia v tejto oblasti veľmi úzko spolupracuje s členskými štátmi. My sa snažíme ambici my sa snažíme mm, E, stimulovať členské štáty, aby príjmali ambicioznejšie ciele v tejto oblasti. A uvedomujeme si, že doposiaľ e, e, nebol dostačujúci pokrok dosiahnutý v tejto oblasti. Chceme ešte užšiu ekonomickú spoluprácu, ešte razantnejšie ekonomické politické riadenie. My si vážime pripravenosť členských štátov spolupracovať v nových oblastiach. Problém je v tom, že mnohé tieto nové oblasti spadajú do kompetencií členských štátov, preto preto sa treba zamyslieť nad tým, ako zlepšiť, zvýšiť mieru spolupráce aj v týchto oblastiach. A e, e, táto ekonomické, ekonomické politické riadenie má presadzovať európske ciele, presadzovať prehlbenie vnútorného trhu, presadzovať uplatňovanie európskej legislatívy, prehlbiť spoluprácu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. To bude znamenať viac Európy, nie menej. Ja by som chcel e, len e, sa pripojiť e, ku konštatácii predsedu Van Rompuy v tom zmysle, že komisia nedostala žiaden francúzsko-nemecký dokument a skutočne tento dokument nebol prejednávaný na samite a bolo prijaté rozhodnutie, že obidvaja predsedovia budú mať detailné rokovania s hlavami štátov Eh, členských štátov EÚ a z toho by mal vzísť taký komplexný pohľad, ktorý sa bude preberať na marcovom samite. Ešte na Marko Egypta a Tuniska. Samozrejme, v obidvoch štátoch tá situácia je veľmi e, komplikovaná. Komisia a zahraničná diplomatická služba EÚ dala hlavy dokopy e, v snahe e, nájsť čo najefektívnejšie využitie pak, ktoré máme k dispozícii na prospech demokracie, na prospech vschopenia sa demokratických inštitúcií v týchto krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím sa snažiť byť stručný, pretože práve ste povedali, že Eh, nemu minulý som príliš dlho rozprávala, príliš do hĺbky to povedal predseda, ja nie. Pokiaľ ide o Irán, vážený kolega, chcem pripomenúť to, že Európska únia sa rozhodla uvaliť dodatočné sankcie proti jadrovým snahám Iránu sankcie, ktoré poprvýkrát budú mať reálny dopad a ktorí priviedli Irán znovu k rokovaciemu stolu. Máme e, pozíciu, ktorá je veľmi jasná, náš postoj je jasný a povedal by som, že aj dosť tvrdá. A je to práve pani Ašto, ktorá vedie tieto rokovania s Iránom. Ako akási predsedkynia šiestich krajín, ktorí by mali rokovať s Iránom ohľadom jadrového programu. Čiže sme tam veľmi prítomní v iránskej otázke a naozaj sme prebrali za to zodpovednosť. Pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť, niektorí ste spomenuli túto otázku, určite, že je tu vnútorná konkurenciaschopnosť a vonkajšia konkurenciaschopnosť. Tá vnútorná tu sa snažíme konať veľa v rámci Task Force a návrhov komisie, ale zároveň musíme dohliadať nad eh, eh, stratégiou Európy stratégie Európy 2020, aby sme boli konkurencieschopní na medzinárodnej cene, pretože by nám to nebolo nič platné, keby sme boli konkurencieschopní na vnútornej, internej úrovni, keď nebudeme efektívnym medzinárodným hráčom. Niektorí z vás sa spýtali, že či nemôžeme v rámci Európskeho parlamentu diskutovať ohľadom nových návrhov, pokiaľ ide o hospodárske riadenie, vzhľadom na správu, ktorý, ktorú ja a pán Baroso budeme vydávať. Myslím, že je to veľmi zaujímavá téma. a Určite o tom budeme diskutovať s predsedom Buzekom na konferencii predsedov, ako by sme mohli eventuálne v druhej polovici marca eh, zahrnúť parlament do týchto diskusí pred tým, že príjmeme keď príjmeme definitívne rozhodnutie. Eurozóna a ďalšie. Monitorovali sme práve v rámci týchto rozhodnutí, aby nečlenovia eurozóny sa mohli účastniť práve na tejto koordinácii. Ak ste si e, presne prečítali závery rady, tak je to absolútne zrejme, že členovia EÚ, ktorí nie sú členmi alebo súčasťou eurozóny, budú takisto konzultovaní a budú môcť sa zúčastniť na koordinácii hospodárskeho sektora, avšak za určitých podmienok. Dve ďalšie ešte poznámky. Všetci tí, čo e, sa zmienili o tom, že či e, e, sa budeme snažiť opierať len o európsku o európsky spôsob, európsku metódu. Nie, ja sa opieram len o zmluvy a hovorím, že budeme hovoriť in line of treaties, čiže v súlade so zmluvami. Takisto to nájdete aj v tomto texte. To, čo bolo platné aj počas eh, krízy, takže ja naozaj sa opieram a vraciam len stále k zmluvám a o zmluvy. Pokiaľ ide o menšiny na uh, Strednom a Blízkom východe. Dvakrát sme spomenuli v tomto našom vyhlásení slovo pluralizmus, to znamená, že nemôžu zabezpečiť demokraciu v týchto krajinách len na základe toho pravidla väčšinového obyvateľstva, ale takisto treba rešpektovať aj práva menšín. Takže dvakrát sme preto spomenuli slovo pluralizmus. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán podpredseda vedúci politických skupín, ďakujem všetkým účastníkom za diskusiu. Týmto končí naše stretnutie a ďakujem. Thank you,